Okay, friends, we are unfortunately very few here. Kolegovia, začneme, aj keď nás je tu žiaľ dnes veľmi málo, čo je škoda, ale nikoho nemôžem prinútiť, aby sa dostavil na schôdzu. Takže, takže teda začneme a už aj máme nakoniec malý skills a začneme rovno s bodom 1 na programe, ktorým je prijatie programu ak nikto nemá žiadne pripomienky e, k navrhovanému programu, považujeme ho za prijatý. Ďalší bod, e, interinstitucionálne rokovania a aktuálne informácie k ním. Dobre viete, že tam prebiehajú rokovania k agentúre OŠA, k agentúre Eurofound a takisto, alebo nadácii Eurofound a takisto k centru alebo stredisku CDFOP. E, ďalšie stretnutia sa uskutočnili včera, alebo stretnutie včera večer. E, viaceré záležitosti boli e, dohodnuté, ale tie hlavné politické ešte nie a diskusie budú pokračovať s predsedníctvom alebo počas ďalšieho rakúskeho predsedníctva na rade s tým, že ďalší trialog bude 10.7. Pokiaľ ide o vytvorenie spoločného rámca pre európsku štatistiku, pokiaľ ide o domácnosti a osoby. Posledný trialog sa uskutočnil 21. júna a jeho výsledkom bola dohoda medzi spolu legislátormi, kolegislátormi, pričom sa zohľadňujú technické obmedzenia aj zdrojové obmedzenia obmedzenia pokiaľ ide o zdroje týchto Eh, tohto inštitútu a výsledok tohto rokovania je predbežne nastavený, alebo to hlasovanie je nastavené na 11. júla. Pokiaľ ide o tlmočenie, eh, dnes máme tlmočenie k dispozícii, ale všetci vieme, že eh, máme tú istú situáciu, pokiaľ ide o tlmočníkov. A povedať, že pokiaľ by tlmočenie nebolo poskytnuté počas tohto výboru, neskôr, tak ako potom bude e, e, poskytnuté, tlm, poskytnuté tlmočenie do 5 jazykov, angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina. A vieme teda, že tlmočníci sú v takéto situácii. Ďalší bod e, je bod číslo 3. Máme tu zhrnutie alebo takú stručnú správu e, z delegácie, ktorá bola v Kanade, v Otave a v Toronte v apríli. Dokumenty k tomu nájdete v našich dokumentoch z 28.6. a potom výsledky posledných dvoch e, stretnutí koordinátorov EMPO tie sú takisto k dispozícii týchto dokumentov, teda to sú tie dve posledné stretnutia alebo schodky koordinátorov. A ešte schválenie zapisnice zo stretnutia 24.5. Keď nikto nie je proti, sú, je táto zapisnica schválená. Takže môžeme ísť na bod číslo 4 na dnešnom programe a to je Európsky dvor auditorov a prezentácia e, na túto tému, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, nakoniec aj pre ostatné výbory. Je to dokument, pokiaľ ide o integráciu príslušníkov tretich štátov. Vystupí pani Liana Ivanová, ktorá je členkou auditorského dvora, dvora auditorov a predstaví nám túto tému. Nech sa páči pani Ivanova. Ďakujem pekne. Vždy som veľmi rada, keď môžem vystúpiť na výbore Ample, aj keď je takto skoro ráno. Spomínam si, že sme predstavovali svojho času tú e, garanciu pre mladých ľudí. Teraz máme inú tému, čo je taká trochu iná správa, než bežne mávame s tými E, závermi a odporúčaniami. Toto je skôr taký analytický dokument, briefing paper, bez odporúčaní, ale dúfam, že bude pre vás užitočný a obohatí vašu diskusiu, pokiaľ ide o túto tému. A na úvod chcem povedať, že to, tie zvýšené čísla, pokiaľ ide o žiadateľov o azyl, o ochranu v EÚ, znamená, že migračná politika EÚ je momentálne veľmi aktuálna a dôležitá. Takmer 3,7 milióna ľudí požiadali o azyl v poslednom období 2014-2017, čo je trikrát trojnásobný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu. A potom prichádzajú do Európy aj iní ľudia za štúdiom, za prácou, za rodinou a tak ďalej. Migranti sú ľudia, ktorí majú legálny pobyt v EÚ, ale nemajú štátnu príslušnosť eh, členského štátu a títo predstavujú 4 obyvateľstva EÚ a migrácia a integrácia, samozrejme tie navzájom sú veľmi silne prepojené. Viaceré štúdie ukázali, že integrácia migrantov eh, prináša veľké výhody, či ekonomické, či sociálne, alebo aj daňové pre dané krajiny. A integrácia migrantov je takisto zodpovednosťou v prvom rade členských štátov. Úloha EÚ je tu relatívne obmedzená. EÚ poskytuje isté, e, istú podporu, isté stimuly členským štátom v týchto aktivitách. Čo to je integrácia? Potreby rôznych e, druhov migrantov sú odlišné a integrácia si vyžaduje aktivity v rôznych oblastiach. Vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť a tak ďalej. Čiže integrácia migrantov je spoločná výzva pre celú EÚ. Hoci neexistuje formálna definícia integrácie, v roku 2004 rada pripravila a schválila takých 11 základných princípov pre integráciu imigrantov. E, sú to e, princípy, ktoré vidíte teraz na obrazovke uvedené. A ako som povedal na úvod, Nebudeme tu mať žiadne nejaké odporúčania alebo závery. Toto je vlastne iba briefing paper, ktorý zhrňa to, čo spravili európske inštitúcie, pokiaľ ide integráciu. A takisto V ďalšom slajde to je slajd, ktorý je celá prezentácia vlastne dosručnená a zhrňa sa tam zhrňa sa tam, tam, sa tam tie hlavné št- výzvy, ktoré v tej analýzy, analýze identifikujeme. Poprvé, potreba znížiť sklozy. Poprvé, čím skôr sa integrácia začne, tým pravdepodobnejšie je, že bude úspešná. Členské štáty samozrejme majú isté možnosti, pokiaľ ide o implementáciu integrácie migrantov v daných krajinách. Tam sú isté odlišnosti a častokrát to znamená, že tí migranti sa potom aj presunú z jednej krajiny e, presunúť do inej krajiny a tým sa tá integrácia posunie na neskôr a sú aj iné faktory, ktoré ju tiež oddialujú, ako napríklad e, nejaké dlhé lehoty na rôzne postupy, rôzne kroky a tak ďalej. Potom otázka politiky antidiskriminácie alebo rovnakých práv. Väčšina členských štátov sa snaží zabezpečiť to, aby migranti neboli diskriminovaní, ale podľa prieskumu, podľa E, takého dotazníka, ktorý v roku 2017 bol, e, ten preskum teda bol vykonaný, tak približne 54% Európanov má negatívny pocit, pokiaľ ide o migráciu, imigráciu ľudí mimo EÚ. A spravili sme analýzu, kde je povedané, kde, jasne, že aj tento negatívny prístup voči migrantom má potom dopad na tú samotnú integráciu. Potom ďalšia výzva a ďalšia taká téma je otázka financovania. Momentálne je to taká veľmi nevyjasnená otázka, pretože viaceré fondy z európskeho rozpočtu môžu financovať aktivity na integráciu migrantov. Potom, čo došlo k navýšeniu migrácie, tak ako som to spomínala na úvod tie čísla, EU mobilizovala viac ako 5 miliard ďalších financií, z čoho 115 miliónov išlo na integráciu e, v rámci fondu AMIF. Tento objem, ktorý je k dispozícii, teoreticky je k dispozícii, ale teda je, je vysoký tak, ale e, fond AMIF je ešte relatívne malým fondom oproti niektorým iným a ako jediný e, nejaké dáta uvádza presne. Ak sa pýtate na konkrétne čísla alebo celkové číslo zo všetkých členských štátov, tak to vlastne vám neviem dať a takisto neviem dať ani počet migrantov, ktorí sú začlení do takýchto programov. Ale členské štáty vyhlásili v rámci strednodobnej revízie AMIFu, že potrebujú ďalšie peniaze na to, aby integrovali migrantov a podľa nás kvalitné integračné politiky si vyžadujú kvalitné hodnotenie potrieb a mali by byť e, financované primeraný, v primeranej úrovni a v primeraný čas, ale pokiaľ nebudeme mať dobré odhady financí, ktoré potrebujeme na národnej úrovni, pokiaľ nebudeme rozumieť tomu, ako európske financie môžu prispievať a doplňať národné zdroje, je tam veľké riziko toho, že tieto politiky v skutočnosti nebudú fungovať efektívnym spôsobom. Ďalšia výzva, ktorú sme identifikovali, sa týka akčného plánu Komisie pre integráciu migrantov, ktorá bol, ktorý bol e, v roku 2016 prijatý a takisto sme vytvorili, isté, vytvorili sa isté kroky, ktoré, ktoré komisia má prijať v tejto oblasti. E, sú tam to povzbudené, aby prijali nejaké ďalšie opatrenia aj na národnej úrovni v tejto oblasti, ale tieto opatrenia nebudú komisiou monitorované, čiže tým pádom je tu možno obmedzená schopnosť e, komisie nejaké ďalšie vstupy členským štátom poskytnúť. Ďalšia výzva e, to je podpora migrantov v jednotlivých politických oblastiach. Niektoré členské štáty e, majú národné integračné stratégie, niektoré vykonávajú tieto aktivity na miestnej úrovni, na regionálnej úrovni. Iné robia s integráciou migrantov alebo dávajú túto tému do národných politík, ale keď sme robili ten prieskum, zistili sme, že mnohé členské štáty v skutočnosti nekonajú, pokiaľ ide o konkrétne skupiny migrantov, napríklad mladí migranti, e, osoby bez štátnej príslušnosti a tak ďalej, tí nie sú začlenení do týchto národných stratégií častokrát. A aj e, do auditorov spomínal vo svojej správe viaceré nedostatky, pokiaľ ide o implementáciu integračných politik v členských štátoch. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby všetci migranti e, boli podporovaní v jednotlivých oblastiach. A potom šiesta výzva, ktorú sme takisto identifikovali, pre, e, čo týka financovania, to sa, tá sa týka disponibility údajov, čo je taká výzva, ktorú vidíme častokrát aj v iných politikách tento druh európskych financí si e, nevyžaduje, aby členské štáty monitorovali konkrétne výsledky pre migrantov, teda či tie financie naozaj im v tej integrácii pomáhajú a približne tretina respondentov v našom prieskume povedala, že nepoužívajú žiadne indikátory, pokiaľ ide o monitorovanie výsledkov. Okrem toho správy, alebo áno, správa e, dvoru auditorov hovorí o tom, že máme nedostatečné informácie, pokiaľ ide o integračné opatrenia a e, takisto v monitorovacích systémoch e, členských štátov tieto údaje chýbajú. Mali by sme monitorovať tieto politiky e, s, jedno, s jednoznačnými údajmi, s jednoznačnými dátami, tým pádom by sme mohli ten pokrok, ten dosiahnutý pokrok nejako aj odmerať, e, identifikovať, aké sú nedostatky a tak ďalej. Pokiaľ ne, mm, nefunguje, nefungujú správne formy monitoringu, znamená to, že e, skutočné potreby migrantov sa neriešia. A potom siedma výzva, ktorú sme identifikovali, tá sa týka zložitosti tých finančných alebo financovacích dojednaní, kde sme zistili, že legislatíva vyžaduje od členských štátov, aby mali koordinačné mechanizmy, aby maximalizovali synergie a minimalizovali nejaké bytočné prekrývania, ale prieskum eh, jasne ukázal, že nie každý členský štát, členský štát mal takéto mechanizmy a iba niektoré z nich vlastne takto postupujú a konkrétne iba tri a naozaj treba, aby ten národný leadership bol silnejší, keďže Máme tu viac úrovňovú e, štruktúru riadenia týchto fondov, e, či to sú na národnej úrovni, na regionálnej úrovni, kroky na lokálnej. Dali sme tam odhad, že existuje viac ako 400 organizácií, ktoré sú zaangažované do riadenia opatrení financovaných z európskych fondov, pokiaľ ide o integráciu migrantov na roky 2015 až 2020 a potom sú tam E, nejaké ďalšie kroky na implementáciu týchto fondov alebo nástroje. Čiže tie čísla hovoria o tom, že naozaj je to komplexná oblasť a naozaj treba dobre sa koordinovať, pretože bez tejto koordinácie je tu riziko toho, že táto komplexnosť opäť bude viesť k neefektívnosti, pokiaľ ide o implementáciu politik. Takže v zásade toto je z mojej strany všetko a ak máte nejaké otázky, tak rada zodpoviem. Ďakujem pekne, pani Ivanová. A myslím, že veľa kolegov tu nemáme, aby vám dali otázky, ale budú nejaké otázky. Takže nech sa páči e, pani McIntyre a potom ďalší kolegovia. And then Mr. Uh, eh, Madam Please. Thank you, thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem povedať, že dosť ťažko sa tie priesvitky sledujú z môjho miesta, preto by som oceňovala, ak by sme mohli dostať vytlačenú kópiu, ale išlo veľmi zaujímavú správu, ktorú ste pred, predstavili, je aj dôležitá podľa môjho názoru. Hovorím teda z časti, z pozície ako čl- poslankyne za Spojené kráľovstvo a Naša krajina mala problémy s integráciou migrantov, a to už celé roky, a myslím, že ide tu o politickú potrebu, aby všetky politické strany sa zomkli v tejto snahe, Predovšetkým po referende v Spojenom kráľovstve som si všimla, že tu bolo navýšené množstvo násilností, nenávisti a to jednoducho nevedomí ľudia majú pocit predovšetkým, že ako keby mali nejaké povolenie vyjadriť takto nenávisť e, voči migrantom. U nás v oblasti West Midlands sme spustili organizáciu, ktorú nazývame West Midlands Spolu, West Midlands Together. A toto robím s našimi kolegami, laboristami. To znamená, nejde o nejakú iniciatívu jednej strany, ale spoločne chceme vyjadriť, že my všetci sme proti akejkoľvek forme nenávistných prejavov a že je úplne neakceptovateľné takéto prejavy tolerovať v našom regióne. A toto viedlo skutočne k výsledkom dobrej práce. Mali sme aj konferenciu pre mladých ľudí, kde sme oslavovali odlišnosť kultúr a Mali sme viaceré aktivity, ktoré podľa môjho názoru boli na prospech veci a mali veľkú podporu. Avšak čo som si tam všimla je, že toto je aj dobrý príklad toho, ako sa dajú integrovať migranti. A my sme nevyužívali žiadne finančné prostriedky okrem tých, ktoré prišli na dobrovoľnej báze, ktorým sme sa dostali. Z časti preto, že som nevedela, že existujú a myslím, že to, čo ste nám tu práve povedali, je informácia, že sú tu prostriedky, ale že to je jednoducho rozptýlené a ja si myslím, že potrebujeme preto lepšiu koordináciu, dokonca aj lepšiu reklamu. Prečo? Pretože ja by som si bola myslela ako poslankyňa, že teda aspoň ja budem vedieť, že čo to je k dispozícii a o čo sa ľudia môžu uchádzať. Preto plnej miere súhlasím s vami ohľadne tej potreby e, posilnenia koordinácie a e, zlepšenia reklamy. Preto mám teda dve otázky. Jedna je následovná. Hovorili ste o dodatočných opatreniach a zaujímalo by ma, či by ste nám vedeli uviezť nejaké príklady týchto dodatočných opatrení. A ďalšia oblasť, ktorá ma obzvlášť zaujíma, je integrácia žien. Častokrát je tu jazyková bariéra, častokrát ženy sú doma za, medzi štyrmi stenami e, odrezané od sveta e, práve kvôli tým sociálnym normám a nemajú možnosť správne sa integrovať. Niekedy až ich deti, respektíve vnúčence, sa naučia miestny jazyk a že majú pocit, že môžu zohrať účasť v miestnej komunite a to je dosť tragické, pretože my chceme, aby ženy zohrávali rovnakú úlohu v oblastiach zamestnanosti, podnikateľstva, a vôbec ich úloha v spoločnosti. A ja som presvedčená, že potrebujeme vyvinúť e, úsilie na to, aby sme zaintegrovali ženy. Preto by som chcela vedieť, či môžete povedať niečo viac ohľadne údajov, ktoré zbierate a čo nám to povie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Hoc. Ja by som sa chcel Ja by som zodpovedal na vaše e, otázky. Ide tu napríklad o protest tlmočníkov. Ja som dokonca nahnevaný z toho, alebo nahnevaný vôbec, ako Európsky parlament reaguje na tento protest. Hovorí sa, že Európsky parlament je miestom, kde dialog a rozhovor je srdcom rozhovoru. Nevidím tu žiadne srdce, nevidím tu žiaden rozhovor, žiadnu demokraciu. Dodržiavanie pra- práce, práv pracovníkov, to si vyžaduje, to si vyžaduje určitú určitú snahu a také znevažovanie zo strany zodpovedných v Európskom parlamente je pre mňa veľmi neuspokojivým prístupom a ja som jednoducho iritovaný, nahnevaný. Ja si myslím, že náš výbor by mal pripraviť deklaráciu v tom zmysle, že tlmočníci jednoducho zo strany zodpovedných predstaviteľov administratívy nemôžu byť e, spravovaní. A pokiaľ ide o tie otázky, tak e, mám pár pripomienok. Ide tu o veľmi komplikovanú vec, záležitosť a myslím si, že musíme postupovať veľmi rozumne, avšak jedna vec je istá, Integrácia bez asimilácie, to je podľa mňa utopia. Aké opatrenia v oblasti vzdelávania treba zaviesť, a to na oboch stranách, aby integrácia mala lepší dosah Niekedy ani nevieme, či migranti chcú byť integrovaní, možno to ani nechcú, možno majú iné pohnutky na to, aby sa vydali do Európy. A vy ste uviedli, že polovica Európanov reaguje na otázku migrácie relatívne, e, negatívne. A preto moja otázka. Zamysleli ste sa snad nad tým, že by sa dalo možno pomôcť priamo v teréne, to znamená tam, kde tie príčiny, kde sú tie príčiny, tam treba budovať infraštruktúru, možno škôlky, cesty a možno by sme mali posilniť v týchto miestach e, systém vzdelávania, ako aj iné sektory. Možno toto by bolo to schodné riešenie. Musíme sa snažiť urobiť všetko, čo je v našich silách na to, aby sme tým ľuďom v krajinách pôvodu pomohli, aby v miery mohli nažívať vo svojej domovine, aby žili mimo nebezpečenstva. To je pre mňa veľmi dôležité. A čo tu vidím je absencia výsledkov zo strany migrančnej politiky. Potrebujeme rozumné opatrenia pre celú oblasť, 1. júla kancelárka Merkelová chce predstaviť nový program k téme migrácie a to je síce dobré, ale ako som už povedal, musíme predovšetkým myslieť na politiku v krajinách, z ktorých tu migranti prichádzajú. Ďakujem pekne, pani Jungerius. Ďakujem pekne, ďakujem za vašu prezentáciu, ďakujem aj za vašu správu. Nachádzame sa v časoch, kde každý reaguje na tú krízu. Bože môj, máme tú krízu. A preto je dobré, že ste v správe poukázali aj na to, čo sa teda dá spraviť, čo sa možno dá zlepšiť v porovnaní s tým, čo máme teraz. Pani McIntyre poukázala na to, že nevedela o dostupnosti týchto fondov. Ja musím povedať, že ani ja neviem, alebo som nevedela o týchto financiách a možno teda otázka aspoň smerom k sekretariátu. Tento fond M- EMI. Ktorý výbor je zaangažovaný do týchto financií? Sme to my, pretože myslím, že sme o tom nikdy nehovorili. Je to výbor LIBE. Dobre, takže možno aj toto je jeden z príkladov, pokiaľ ide o ten eh, fond AMRI. A ja by som teda sa spýtala otázku, pretože viaceré z tých problémov, ktoré ste načrtli, sú určitou výzvou pre členské štáty a myslím si, že musíme sa spoločne zamyslieť nad tým, ako istým spôsobom vyprovokujeme diskusiu na úrovni členských štátov ohľadne financovania vašej správy mysli, alebo zistení vašej správy. A ja sama teda pochádzam z Holandska a ja mám pocit, že sme prijali nesprávne rozhodnutie a to zo strachu alebo hnevu v spoločnosti ohľadne programov pre migrantov a že jednoducho sme sa rozhodli, že nebudeme mať žiadne politiky pre migrantov, to znamená, máme politiky pre tých, ktorí nie sú schopní čítať a písať, ale nehovoríme, že sa snažíme sústrediť na migrantov a myslím, že je to vlastne aj súčasť toho vysvetlenia, prečo v niektorých členských štátoch nie sú k dispozícii údaje, pretože máme pocit, že ak to nepočítame, tak ľudia potom nebudú nahnevaní, že existujú politiky, ktoré vedú k integrácii migrantov. A toto je jednoducho začarovaný kruh. A preto by moja prvá otázka znela následovne. Máte konkrétne plány, ktoré by túto diskusiu na člen, úrovni členských štátov mohli vyprovokovať? Alebo máte určité odporúčania, ktoré môžu viesť k diskusii na národnej úrovni. A ďalšia otázka, koordinácia fondov. Ja rozumiem, čo chcete povedať. Vnímam, že sú tu viaceré organizácie, ktoré sú zaangažované. Hovorili ste 400 alebo 500, ale Takisto mám pocit, že ak skutočne chcete integrovať migrantov vo vašej spoločnosti, je dobre začať na lokálnej úrovni, možno tak, ako to uviedla aj naša kolegyňa pani McIntyre, alebo možno sa snažiť získať zaangažovanosť miestnych podnikateľských komunít, aby takisto svoju časť si odviedli, pokiaľ ide o školenia alebo poskytovanie vzdelania. Nie je tu nejaké riziko, keď poviete, že potrebujeme lepšiu koordináciu, že chceme organizovať integráciu na tej úrovni z hora nadol a je to skutočne ten najlepší spôsob, akým sa dosiahnu výsledky alebo by bolo lepšie ísť z dola nahor, pretože je veľa ľudí zaangažovaných na dobrovoľnej báze v jednotlivých častiach spoločnosti. Nie je tu nejaké riziko, že ak by sme povedali, že možno 400-500 to by bolo veľa, že treba povolať veľké organizácie, alebo poukázať na to, že niektoré organizácie nevykonávajú svoju prácu správne. Ďakujem pekne. Aj ja som si pripravila nejaké otázky v náväznosti na to, čo spomenula pani kolegyňa, či tá integrácia z hora alebo z dola, na to, aby sme to teda zjednodušili. Momentálne sme vo výbore pre zamestnanosť a výbor pre zamestnanosť má veľkú zodpovednosť spolu s ostatnými výbormi na to, aby sme poukázali na konkrétne riešenia a spôsoby, ako sa, dá vyrieš- ako sa dajú vyriešiť problémy, ktoré máme v niektorých členských štátoch v súčasnosti, pokiaľ teda ide o integráciu, respektíve neintegráciu migrantov, utečencov a Vrátim sa teraz aj k mojej vlastnej krajine. V Švedsku žije 10 miliónov ľudí a my sme prijali zhruba takmer milión utečencov vo veľmi krátkom období a niektorí odišli a našli si miesto inde, ale viacerí z nich teda zostali a budú žiť vo Švedsku aj naďalej. To je teda ten záver v tom zmysle, že aspoň teda úrady a politická úroveň to takto vníma. A z toho sa odvíja aj to, že sú potrebné riešenia v tom zmysle, ako sa vysporiadame s tou krízou. Nejde tu o 5 mesiacov, 5 rokov, ide tu o skutočnú integráciu. A Máme široký politický koncenzus vo Švedsku a veľká časť tej integrácie je o tom, aby sme pomohli ľuďom, ktorí prichádzajú z mnohých častí sveta, aby títo boli zaintegrovaní prostredníctvom trhu s prácou, predovšetkým pokiaľ ide o jednotlivé dohody na úrovni sociálnych partnerov, aby bolo možné týmto utečencom umožniť, bez toho, že by vedeli povedať slovo po švedsky, aby mohli začať pracovať, aby mohli byť v kontakte s bežnými ľuďmi a zároveň mali možnosť osvojiť si teoretické aj špecifické poznatky, ako aj jazyk. Sociálni partnery v Švédsku, to znamená zamestnávateľi a zamestnanci, E, prijali dohodu v tom zmysle, že to zvládnu spoločne. Aj vláda je do toho zaangažovaná, ale predovšetkým je sociálnych partnerov, ktorí sa rozhodli a dohodli na tom, ako sa utečenci budú z dlhodobého hľadiska integrovať prostredníctvom každodennej práce, to znamená na úrovni trhu s prácou. Je to komplikované v niektorých oblastiach, v niektorých sektoroch, v niektorých regiónoch krajiny. To však už funguje, predsa len sú tu problémy, veľké problémy, to treba povedať. Predsa len myslím, že musíme byť konkrétnejší a dúfam, že tu budú užitočné výsledky v našej krajine, ktoré možno poslúžia aj iným krajinám, pretože tu vlastne hovoríme toľko o tom, akým spôsobom treba integrovať. A niekedy reagujeme rasisticky, máme také srdce rvúce prejavy vo všetkých členských krajinách, ale myslím, že musíme byť praktickí. To znamená menej slov a viac činov. Ak to takto môžem povedať. Skutočne musíme niečo urobiť a sociálni partnery vo Švédsku, ako aj možno v iných členských štátoch, už poskytli riešenie, našli riešenie. Ak máte prácu, je to dobré aj pre deti. Vidia, že otec a matka majú povinnosti aj mimo doma, dom, domácnosti. Zároveň sa praktickým spôsobom dostanete k osvojeniu jazyka, zarábate si na živobytie, čo vám poskytuje pocit dôstojnosti a e, istým spôsobom vás to povzbudí. To znamená, treba hľadať rôzne spôsoby, ako riešiť tú situáciu a integrácia utečencov sa nedá tu sa nedá povedať, že to zvládneme za 3, za 5 rokov. Myslím, že to bude trvať veľmi dlho a teraz sa už dostávam k tej otázke, máte možnosť snáď nejaké praktické odporúčania alebo zoznam postupov ohľadne toho, čo treba robiť, berúc do úvahy jednotlivé rozdielnosti medzi členskými štátmi, medzi jednotlivými situáciami, aby sme skutočne mali zoznam konkrétnych riešení, ktorý by bol k dispozícii pre jednotlivé regióny, komúny, členské štáty na to, aby lepšie zhodnotili, zvládli alebo postupovali v týchto otázkach, aby sme poskytli určitý impuls v tom zmysle, že poukážeme na členské štáty v Európskej únie, ktorým sa to podarilo možno na tej nižšej úrovni alebo v väčšej škále, ale predsa len, že sú tu také pozitívne príklady. A kde sa poukáže na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť, na tú zmenu, ktorá sa dosiahla a že sú tu konkrétne výsledky, aby to bolo takéto praktické, ale zároveň otvorené voči iným riešeniam v iných členských štátoch. Takže to sú viaceré otázky. Nech sa páči, pani Ivanová, máte možnosť reagovať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za tieto vaše pripomienky, otázky. A začnem teda s tým, čo ste povedali, že integrácia je ťažký a dlhý proces. Trvá celé roky, pokým nastane adaptácia a integrácia, až potom sú tu tie výsledky a to je jeden z dôvodov, prečo sme my nepos- nevypracovali špeciálnu správu v tejto oblasti, alebo možno ehm, by som mala povedať, že v úvode sme to chceli vypracovať, ale potom, čo sme zistili, je, že tie údaje v tomto čase sú tak nedostatočné, je ich tak málo, že možno by bolo lepšie začať s nejakým mapovaním situácie, pozrieť sa na tie výzvy v jednotlivých regiónoch a tým sa dostávam vlastne k vašim otázkam. Začínam odzadu, či tu máme nejaký zoznam takých praktických odporúčení. V tejto fáze to nemôžeme povedať, ale začíname teda s krokom číslo 1, kde sa snažíme pochopiť tú mozaiku, ten kontext, aby sme identifikovali výzvy, aby to viedlo k diskusii, čím sa dostávam k tomu, čo povedala pani Jongerus ohľadne vyprovokovania diskusie na úrovni členských štátov. Myslím si, že toto je niečo, čo je súčasťou toho, čo my robíme a kedykoľvek sme prizvaní, ideme aj do národných parlamentov, zúčastňujeme sa tých diskusí a keď sme prizvaní, tak, eh, pôjde, tak chodíme. Je to dobrý nápad, pretože ide o politiku, ktorá teda nie je politikou EÚ. Ako hovoríte, veci sa implementujú na regionálnej a miestnej úrovni a to je aj to, kde tie opatrenia sú implementované a majú dopad na miestnych obyvateľov. A teraz sa vrátim k tej prvej otázke, k tým komentom, ktoré spomenula pani McIntyreová. Súhlasím s vami Áno, no to sú také tie bežné príklady a argumenty toho, čo sa deje. Takže áno, musíme bojovať proti diskriminácii, rovnaké práva, nenávisť a potom aj tie všeobecné snahy, ktoré sú tu potrebné. Toto sme zistili aj my, to sú aj naše zistenia. No a potom, pokiaľ ide o financovanie, áno, takže to je jasné. Toto je naozaj veľká výzva, je to dôležité, pretože keď neviete, koľko finančných prostriedkov budete potrebovať, tak to je veľmi ťažké odhadnúť a potom je ťažké dosiahnuť výsledkov. Áno, vieme, že budeme potrebovať viac peňazí, ale tieto výsledky nevieme merať a keď neviete, eh, čo musíte robiť, tak potom naozaj je ťažké to odhadnúť a potom je to neefektívne. Určite to bude potrebovať lepšiu koordináciu, lepšiu reklamu, v tom súhlasím s vami, potom koordinačného opatrenia, vzdelávanie, školenia, samozrejme jazykové kurzy. Musia sa naučiť spoznávať kultúru, históriu, ale aj kurzy podnikania. A ako ste povedali aj vy, pani, predsednička. A v niek- vo vašom členskom štáte začínajú inak. Najprv začnú pracovať a pri práci si naučia jazyk. Takže nie je tu recept na to, kde treba začať, ako treba začať, čo je ten najlepší postup, ale určite je dobrým nápadom vymieňať si osvedčené postupy, informácie, skúsenosti, aby sme sa navzájom od seba poučili. No a samozrejme, Mm, veľmi je to ťažké merať tieto výsledky, tieto snahy, pokiaľ ide o e, špecifickú integráciu konkrétne žien. E, áno, e, to je s každou tou zraniteľnou skupinou, pretože tu už nemáme ani len čísla, je veľmi ťažko sa dopracovať nejakým údajom, takže na to vám neviem dať nejakú uspokojivú odpoveď. Je to proces, ktorý trvá a trvá dlho a samozrejme v neskoršej fáze budeme schopní na to zareagovať. No a potom tá posledná fáza integrácia, áno, to je dvojstranný proces. A to sme uviedli aj v našej správe, že tam sú dve stránky. Jedna stránka je strana príjemcu a druhá strana je dostať sa Ehm, tam, kde chcete sa integrovať a aj musia, musí tá druhá strana to chcieť vás integrovať. No a také všeobecné pripomienky v tomto e, našom dokumente je integrácia len súčasťou e, toho celého problému. Ehm, integrácia je v podstate až poslednou časťou tohto procesu, ktorý je zdlhavý a komplikovaný. No a teraz eh, k tej otázke, či z dola nahor alebo z, hola, z hora nadol. Áno, myslím si, že to je veľmi dobrá otázka. Síce trošku provokatívna, ale ja sa jej budem venovať. Tu musím povedať, že my ne, eh, post neposkytujeme žiadne odporúčania ani recepty, pretože nemáme na to dostatok údajov, aby sme vyvodili závery, avšak možno povedať, že sme s konečnou platnosťou zadefinovali tieto výzvy a lepšia koordinácia neznamená, že my tu kážeme lepšiu harmonizáciu. O čo nám ide, je, že mali by sme sa vyhnúť duplicite, prelínaniu, pretože máme tu rôzne druhy financovania. Chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby jedno opatrenie bolo financované z viacerých fondov. Či už sú to uh, vnútroštátne, miestne, regionálne alebo celoeurópsky. Čiže ak využívame tieto prostriedky, tak vždy na e, jedno opatrenie. No a či z hora na dole alebo z dola hor, na to tiež nemáme odporúčanie. Ale musíme lepšie chápať celý ten rámec, ten celkový obraz, aby sme zabránili nejakým neefektívnym postupom. No a tiež by som zareagovala trošku na to, čo ste povedali vy, pani predsedníčka. My v tejto fáze neposkytujeme odporúčania, ale v konečnom dôsledku to už je mimo teda našej e, správy a nášho dokumentu. Ide tu o pracovnú integráciu. Keď tí ľudia prídu, vzdelávajú sa, naučia sa jazyk, tak potom už automaticky sa dostanú na trh e, práce a už sa zaintegrujú. No a teda nemôžem teraz eh, prísť so žiadnym sľubom, nemôžem nič záväzného sľúbiť. Audit sme k tomu nerobili, ale jedno odporúčanie, kto môže v plnej miere podpísať, tak ako ste to povedali vy, menej slov a viac činov. To v každom, v každom prípade môžem len a len odporučiť. Ďakujem vám veľmi pekne, pani Ivanova, za to, že ste prišli sem medzi nás a dúfame, že vás budeme môcť privítať aj v budúcnosti. Veľmi pekne ďakujem. Dobre, takže teraz môžeme prejsť k hlasovaniu, ktoré sa bude konať o 10. Čiže počkáme 6 minút, aby sme dali šancu ďalším poslancom, takže máte prestávočku na to, aby ste sa porozprávali 6 minút. Okay, friends, we shall vote, although we are... Dobre. Vážení priatelia, aj keď nás nie je až tak veľa, predsa len sa pustíme do práce. Takže tí, tí poslanci, ktorí tu nie sú, kvôli hlasovaniu asi robia niečo iné. Takže teraz eh, pôjdeme k návrhu E, správy k celoeurópskemu osobnému dôchodkovému produktu. Takže ma, začíname e, týmito pozmeňovacím návrhom číslo 25 za proti prijaté. Teraz e, hlava 1 za proti zdržali zamietnuté. 170 odpadá. 171 za proti zdržali sa zamietnuté, 172 za, proti, zdržali sa prijaté, 173 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 174 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 175 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 176 za, proti, zdržali sa. No a čo teraz? A, odpadá. Skontrolujme si to. Skontrolujme si to. Tak toto urobíme. Otváram, končím hlasovanie a teraz mm, jeden poslanec nemal kartu, takže je, to bolo jednoduché 22. To znamená, že to je E, teda 100, 178 e, e, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 179 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 180 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si 180. -ku. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Prijaté. Prepačte, vypadlo mi to slovko. Prijaté. 181 za. Proti. Zdržali sa. 181 skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Periate 23 hlasmi. 182 za. A odpadá, dobre, odpadá. Takže 183. 184 odpadá, 185 odpadá, 186 odpadá, čiže 187 za proti, zdržali sa zamietnutí, 188 za, a odpadá, 189 odpadá, 190, 191 odpadá, 192 za, proti, zdržali sa prijatí. odpadá, odpadá. 196 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A potom až po 200 odpadajú, 200 za, proti, zdržali sa prijatí, 201 za, proti, zdržali sa prijatí, 202 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 203 odpadá, 204 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 204 si skontrolujeme, hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie a prijaté 22 hlasmi. 205 za, proti, zdržali sa prijatí. 206 odpadá, 207 odpadá, 208 odpadá, 209 odpadá, 210 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 211 odpada, čiže 212 za, proti. Skontrolujeme si 212, hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie a prijaté 21 hlasmi. 213. O tom musíme hlasovať e, za, proti. Skontrolujeme si 213. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to 21 hlasmi zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis D za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 219 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis H za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 233, 223 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 224 odpadá, 225 za. Dvesto za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 226 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 227 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 228, 229 odpadá, čiže 230 za, proti. Skontrolujeme si 230, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A 23 hlasmi zamietnuté. 231 za, proti, zdržali zamietnutí, 232 spolu s 233 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 234 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 235 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 236 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý podľa mňa, ale 236 si skontrolujeme. Otváram hlasovanie, teraz ho končím a je to zamietnuté 18 hlasmi. 237 spolu s 238 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 239 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 240 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 241 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Dobre, takže 240 ďalej odpada, odpada. Takže ideme na 244 za, proti. Kontrolujeme si 244, otváram hlasovanie. Teraz skončím hlasovanie. Prijatý 21 hlasmi. 246 za, proti, zdržali sa. Musíme si 246 skontrolovať. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie a je to prijaté 20 hlasmi. Teraz pozmeňovací návrh 248 za, proti, To si musíme skontrolovať. 248. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a prijaté 21 hlasmi. 249 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 250 za, proti, zdržali sa zamiet... prijaté, 251 za, proti. Skontrolujeme si jednotku. Končím hlasovanie a je to prijaté 26 hlasmi. 252 spolu s 252 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 253 odpadá, nie? Musíme hlasovať? Dobre, dobre, 253 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 254 za, proti, zdržali sa zamietnutí, a to znamená, že 255 odpadá. 200, pôjdeme na pozmeňovací návrh 200. Yes. We go to amendment 260. Those in... 260 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 260 overíme, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 22 eh, hlasov za, 262 teda to odpadá, teda 261 odpadá tak, 262 kto eh, je za? proti, držali sa, zamietnuté. Overíme si 262. Hlasovanie je otvorené. Konec hlasovania. 21 za. Takže prijaté. Návrh 263 odpadáva. Ideme ďalej. Kompromis C za proti, držali, sa, návrh prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. 272 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 274 e, za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 278 za, proti, zdržali sa prijatí. E, návrh 280 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 281 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 283 za, proti, zdržali sa zamietnutí 283, to si overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Teraz to uzatvárame. 20 za. Na číslo 10 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si návrh 10 alebo kompromis 10. Teda, pardon, návrh 10. Otváram hlasovanie, koniec hlasovania. Návrh bol prijatý o dva hlasy. Návrh 285 nie. Odpadáva 286 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 11 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 289 za, proti, zdržali sa, ale zamietnutý. 290 za, proti, zdržali sa. Ja som povedal, že to je prijaté. E, číslo 12 odpadáva. Návrh 13 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 296 za, proti, zdržali sa, návrh zametnutý. 297 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Overíme si 297. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté o 19 hlasov. A ďalší bod odpadáva. Ideme na 300, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 301 za, proti, zdržali sa, návrh e, zamietnutý, ďalej 302 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 303 odpadáva, 304 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý, návrh 305 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 306 za, proti, zdržali sa. To si musíme, musíme overiť, aby sme sa uistili. And the vote is now closed. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. 40 hlasov bol za ďalej. Návrh 307. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 308 za. Proti. Zdržali sa. Návrh si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh e, bol prijatý. 23 hlasov bolo za. Ďalej 309 odpadáva, 310 za, proti, zdržali sa, asi prijaté. Tristo jedenáct za. Teda, prepačte, to odpadáva, čiže ideme na 312 za, proti, zdržali sa, Návrh zamietnutý. Kompromis 11. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 315 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 316. Aj 17 odpadáva. Vidíme kompromis 12. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh eh, prijatý. Kompromis E za, proti, zdržali sa, náš prijatý. Kompromis F za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 363 za, proti, zdržali sa, návrh prijatí. 3, 6, 4, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 6, 6, za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 3, 6, 7, za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 3, 6, 370, pardon, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 3, 7, 2, za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Návrh 373 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 375 za, proti, to si overíme, návrh 3, 7, 5, otváram hlasovanie, koniec hlasovania, 24 hlasov bolo za, takže prijaté. Návrh 376. Budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? prijaté, 377 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, kompromis 13 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 380 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, kompromis B za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, Kompromis e, číslo 14 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 3, 9, 4 za, proti, zdržali sa, asi prijaté, ale môžeme si to overiť. Čiže to je 3, 9, 4, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý, o 20, teda 27 hlasov bolo za. Tak. Ďalej 396 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 396. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. O dva hlasy. 21 bolo za. Návrh 397 za, proti, zdržali sa, návrh zametnutý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 401 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 404 za, proti, Overíme si 404. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. 22 hlasov bolo proti. Ďalej 405 e, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 406 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Hovoríme si 466, e, tak otvorím hlasovanie, koniec hlasovania. Áno, návrh bol zamietnutý o dva hlasy. 19 bolo proti, ďalej 407 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 408 za, proti, držali sa. Návrh prijatý 409 za, proti, držali sa. Návrh prijatý 410 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 411 za, proti, držali sa. Zamietnutý 412 za, proti, držali sa. Zamietnutý 413 za, proti, Držali sa. Overíme si číslo 413. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 25 hlasov za. Kompromis 16 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 417 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Návrh 418 odpada. 419 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 420 za. Proti. Overíme si 420. Otvorím Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Socialisti mali jedného poslanca navyše, ktorý hlasoval. Okay, and it's carried by... Návrh bol prijatý o dva hlasy. Návrh 422 za, proti, zdržali sa. To si pre istotu overíme takisto. Elektronické overenie tohto návrhu 422. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý ohlas. navrh 4, 2, 3, to je za? Proti? to sa zdržal? Návrh bol zametnutý. 4, 2, 4 za. Proti? Zdržali sa. Návrh zamednutý, Návrh 4, 2, 5 za. Proti? Zdržali sa. zamednutý, 4, 2, 6 za. Proti? Zdržali sa Zamietnutý. 4, 2, 7. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 4, 2, 8. Odpadáva. Ideme na 4, 2, 9. Za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 430 za, respektíve 431, to sú identické návrhy, kto je za, proti, zdržal sa, návrhy prijaté. 4, 3, 2, za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 18 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 4, 3, 3, to odpadáva. Takže ideme na... Či neodpadáva? Tak odpadáva. Aj 4, 3, 4. Takže ideme na 4, 3, 5. Hlasujeme. 4, 3, 5, to je za. Proti. Zdržali sa. Hovoríme si 4, 3, 5, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. O dva hlasy. Ideme na návrh 19, to je za, proti, zdržali sa. To si musíme overiť, 19. E, otváram hlasovanie k návrhu 19. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý, 22 hlasov bolo. Proti ďalej, návrh čísla. E, teda pre na vrch 20, tak e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, ďalej 4, 3, 7 to nám odpadáva, e, takisto 4, 3, 8, potom idem na 4, 3, 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Návrh bol prijatý, kompromis 17, to je za, Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh bol prijatý. Ďalej 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. Návrh 22. Proti, teda 22 za, teraz proti, kto sa zdržal, návrh bol prijatý. Teda, pardon, pardon, toto vlastne nám e, malo odpadnúť, ak 448 bolo prijaté. Čiže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 4, 452. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 453 spolu. Nie? 453, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overíme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 23 hlasov za. Pozmeňujúci návrh 455 je ďalší. 455, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 460, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 461, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, kompromis 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, a teraz 469, 479. Ideme až na 479, no kto je za, kto je proti. Overme si. O, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 478, kto je za, kto je proti, zdržali sa, povedala by som, že zamietnuté, overme si 478. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté o 22 hlasov za. 481, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Povedala by som, že to je prijaté, ale musím si 24 hovoriť. Otváram hlasovanie o 24. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 482. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Povedala by som, že to je zamietnuté, ale myslím, že to musíme takisto overiť. 482. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté 22 za. 4, 483, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 84 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 484, kto je za, 484, kto je za? My už sme hlasovali o 483 a 4, takže teraz 485. Kto je za? Kto je proti? Držali sa? Musíme to overiť. 485, otváram hlasovanie. prijaté. 20 hlasov. 487 vypadáva. Takisto aj... Takže ideme na 487. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 488 vypadáva. 489, kto je za? Proti? zamietnuté. 490, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Asi prijaté. 491, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. 492 za, proti, zdržali sa, overme si, 492, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 21 za. Pozmeňujúci návrh 493. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 495. Už to vypadlo? Vypadáva to. Takže 494. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 496 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 497 za. Proti? zdržali sa zamietnuté, 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 500 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 501 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 502 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 503 503 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 504 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 505 za, proti, zdržali sa prijaté, 506 spolu, 506, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 507 vypadáva, 508, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 509 vypadáva, 510, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 511, už vypadlo, 27, kto je za, kto je proti, zdržali sa vy, zamietnuté, 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30, overme si 29, overme si 29, otváram hlasovanie, končím hlasovanie a je to prijaté, A teraz, prepáčte, ospravedlňujem sa za môj hlas, kompromis A. Kto je za? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Prijaté. 31. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, kto je proti. Overme si pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 25 za. Pozmeňujúci návrh 35. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté zamietnuté, pardon, 36, kto je za, nezdvíhate ruky. Je to prijaté. Kto je za? Trojka. Kto je proti? Zdržali sa? Musíme overiť trojku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 37, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 4, kto je za, kto je proti, overme si štvorku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 23 za. Pozmenujúci návrh 38a. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Musíme overiť pozmenujúci návrh 38. Je to veľmi tesné vždy. Končím hlasovanie. Prijaté o dva hlasy. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 39 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 40 za proti, zdržali sa zamietnuté, 41 za, proti, zdržali sa, musíme si overiť, 41, 42, prepáčte, končím hlasovanie, zamietnuté, 44, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 45, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 46, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 47, kto je za, kto je proti, Zdržali sa. Overme si 47 minút. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 24 za, 50, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 51, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 52, 53 a 54, nie 52 a 53 spolu, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 54, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 55, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 56, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 57, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 61 za, proti, overme si 61, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa prijaté, 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ale musíme si to overiť, keď to chcete. 63 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté o jeden hlas. 65 spolu so 66, kto je za, kto je proti, zdržali sa pri, zamietnuté. 68, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 69 za, vypadáva 69, pardon, takže 70 za, proti, zdržali sa, overme si 70. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté o 4 hlasy. 71, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 78 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 79 79, pardon, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 81. Kto je za? Kto je proti? Povedala by som, že to je zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa prijaté. 83 za, proti, zdržali sa. Ťažko povedať. Prijaté. 84 vypadáva, čiže 85, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. 86, kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 87 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 88 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 89 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenie 19, 90 vypadáva. 91, kto je za, kto je proti, zdržali sa, vypadá, e, zamietnuté. 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme si 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 39 za, nikto nie je proti, istotne to nie je zamietnuté. Potrebujeme asi prestávku. 92, kto je za, kto je proti zdržali sa zamietnuté, 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 97 za, proti, zdržali sa prijatí. 99 za, proti, zdržali sa prijatí. 98 odpadá, 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 101 za, proti, zdržali sa prijatí, Áno, 102 odpadá. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 105 za, proti, zdržali sa, prijatí, 106 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 107 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme sa si 107. Teraz skončím hlasovanie zamietnuté. 108 za, proti. Aj toto si skontrolujeme, bolo to tesné. Otváram hlasovanie k 108. Teraz zatváram Hlasovanie prijaté jedným hlasom. 109 za, proti. Takže aj toto si skontrolujeme, je to tiež veľmi tesné. Otváram hlasovanie k 109. Stále otvorené. Končím hlasovanie prijaté dvomi hlasmi. Takže 110 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis G za, proti, Toto si tiež skontrolujeme. Kompromis G. Otváram hlasovanie. Takže prijaté 22 hlasmi, kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 114 za, proti, zamietnutý, 115 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 116 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 117 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ale skontrolujeme si 117. Otvor, otvorené hlasovanie k 117. Prijatý tromi hlasmi. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 121 za, proti, zdržali sa prijatí. 123 za, proti, zdržali sa prijatí. 126, prvá časť. 126, prvá časť za. Proti. 126, časť prvá. Za, proti. Zdržali sa prijatí. 126, časť 2. Za, proti. Zdržali sa zamietnutí skontrolujeme si. Kontrolujeme druhú časť, časť 2, kontrolujeme. Teraz skončím hlasovanie k druhej časti a je to zamietnuté. Sto dvadsať sedem za, proti zdržali sa. Skontrolujeme si 127. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté jedným hlasom. 128 za, proti zdržali sa, prijatí. 129 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. Mohla by som vás poprosiť, aby ste sa aspoň snažili byť tichšie. Ďakujem veľmi pekne. Áno, môžete sa porozprávať, ale neskôr. 139 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 140 za, proti, zdržali sa. Prijatý 141 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 142 odpadá. A nie, hlasujeme, hlasujeme. 142 za, proti, zdržali sa prijatí. 143 za, proti, zdržali sa prijatí. 144 za a 145 za, proti, zdržali sa prijatí. 146 z, odpadá, 147 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Skontrolujeme si 147 otvorené hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté troma hlasmi. Sto päťdesiat štyri, sto päťdesiat štyri za, proti, zdržali sa, prijatí, sto päťdesiat päť za, proti, zdržali sa, prijatí, sto 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 156 si skontrolujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté 20 hlasmi. 157 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 158, prvá časť za, proti, zdržali sa. No toto si tiež musíme skontrolovať. 158, časť prvá, hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. A je to prijaté 22 hlasmi. 158 stále, avšak čas 2 za, proti. Zdržali sa prijatí. Úvodné ustanovenie 68, pozmeňovací návrh 159 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 160 odpadá. A teraz deviatka za, proti, zdržali sa prijatí. 161 to isté ako 162, čiže oba za, proti, zdržali sa zamietnutí, 163 za, proti, zdržali sa ešte raz, ešte raz. 163 za. Proti. Prijatý. 164 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 165 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 166 za proti. Mm, zdržali sa, no nevidím to dobre. 166, e, otváram hlasovanie. Stále otvorené, teraz skončím a zamietnuté jedným hlasom. 167 za, proti zdržali sa prijatí, 169 odpadá, takže teraz hlasujeme o celom návrhu. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 35 hlasov za 4 proti, takže blahoželám spravodajcovi. Okay. Uh, e, then, uh... Dobre, takže teraz sa budeme venovať hospodárskemu dialógu a výmene názorov na Európsky semester 2018 a ide konkrétne o odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny. Máme tu podpredsedu komisie eh, Valdisa sa potom tu máme pani Madame Tyson, ktorá je komisárkou pre zamestnanie zamestnanosť, sociálne záležitosti a mm, prácu. A pán Pier Moskovici sa nemohol dostaviť a ospravedlňuje sa, že sa dnešného hospodárskeho dialogu dnes zúčastniť nemôže.